friends, we want to listen also to... Uh, Dobrý deň. Takže dnes budeme možnosť vypočuť kanadského predsedu vlády. To znamená, že máme v dispozícii časový úsek, ktorý musíme ale využiť veľmi efektívnym spôsobom. Firstly, welcome. Uh, Ešte raz vás vítam, ďakujem pekne, že ste dostavili. pokiaľ časový rámec je veľmi úzko nastavený, pokiaľ ide o diskusie o problematike vysielania pracovníkov. Preto máme toto dodatočné zasadnutie a to preto, aby spravodajcovia ako my ako členovia by sme mali mať možnosť sa zapodievať práve touto témou a to dostatočným spôsobom. Pokiaľ o režim, máme dispozícii 20 jazykov s výnimkou finčiny, malčiny a irčiny, takže to takmer plný jazykový režim. Začala by som tým, že dám slovo spravodajcom. Budete mať dispozícii každá 4 minúty. Vy si to rozdelíte, alebo každý 4 minúty, vy si to rozdelíte, kto začne. Môžete sa rozhodnúť pani, pani Moranšate, takže vy začnete, áno, a potom kolegia dostane slovo. A potom dostanú ďalšie rečnice dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, že sme každá dostali 4 minúty. Ja ich ani nevyužijem, lebo my sme už odprezentovali našu správu minule. Čiže dnes, dnes by mal byť plne vyhradený na vypočutie si našich kolegov z rôznych politických skupín na tému bodov, ktoré sú v súvislosti so smernicou pre nás kľúčové. Čiže tento text je veľmi významný pre všetky naše politické skupiny, pretože je to text dôležitý pre Európu, aby sme mali naozaj položený základ toho európsko-sociálneho piliera. Čiže to je to, na čo by sme sa dnes mali zamerať hlavne tie najdôležitejšie body, teda odmeňovanie, trvanie, právny základ, potom agentúry sprostredkovania a tzv. kaskadové vysielanie. Takže e, toto sú témy, mm, na ktoré si, oč- si teraz očakávam príspevky od kolegov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ je o mňa, ja tiež nepotrebujem dve minúty. Chcem sa samozrejme poďakovať kolegyňam kolegom za to, že ste dnes prišli. Viem, že toto je samozrejme morené zasadnutie a mimoriadne načasovanie hľadiska tohoto sadnutia. A keďže minule sme nemali dostatok času, myslím si, že je dôležité otvorene diskutovať, pokiaľ ide o tému vysielania pracovníkov. No a v tomto zmysle je dôležité dnes ráno využiť čas, ktorý mám k dispozícii na to, aby sme si vypočuli rozličné stanoviská jednotlivých členov tohoto parlamentu A samozrejme chceme dosiahnuť vyváženú správu, ktorá bude podporená výraznou väčšinou tu na výbore, ako aj v neskôršej fáze na pléne. Preto si myslím, že skutočne nastal čas, aby sme si e, vypočuli všetky názory, aby sme na to mali dostatok času. A ja by som sa chcela v každom prípade poďakovať za túto možnosť a navrhol by som, aby sme priamo začali diskutovať. Ďakujem pekne, pán Hock tu je za EKR. No, uh, then we'll go to Nie, takže teraz pani Labajová. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, máte dve minúty k dispozícii. Ďakujem pekne. Ja som preskúmal tú správu, chcem sa poďakovať spoluspravodajcom. Podľa mňa je to veľmi dobrý kompromis, ktorý dosiahli Samozrejme vidím tu mnohé oblasti, kde by sa dalo zlepšiť. Otvorene hovorím, že ja nie som veľkým fanúšikom tohoto návrhu komisie. Pokiaľ ide o spravodajcov, niektoré kľúčové časti neupravili. Pokiaľ navrhovanú revíziu, myslím si, že nebola vôbec nevyhnutná, totiž to ešte stále teraz prebieha e, tá smernica ohľadne presadzovania. Pokiaľ ide o voľný pohyb osôb a služieb, to je predsa základná európska hodnota. Tu hovoríme o voľnom pohybe služieb, a ja si myslím, že pokiaľ ide o tú diverzitu v Európe, to je základný predpoklad konkurenceschopnosti EÚ. Chcel by som zdôrazniť, že v tomto roku rozhodne budem počúvať iné stanoviská, stanoviská verejnosti v tých štátoch, ktoré požadovali túto revíziu. V každom prípade ja som si povedal, že chcem to pochopiť, začínam už tomu chápať, pokiaľ ide o obavy týchto štátov. A to, čo ja by som požadovala, je, aby aj druhá strana to vnímala podobne, takže by som chcel apelovať na ostatných, aby vlastne počúvali tie štáty, ktoré majú veľké obavy, pokiaľ ide o tento nový návrh. Pokiaľ ide moje úmysly, predložím pozmeňujúce návrhy, ktoré mali uľahčiť mobilitu, cezhraničné poskytovanie služieb, ktoré by zlepšili fungovanie jednotného trhu. Zároveň chcem zabezpečiť aj to, aby táto legislatíva bola pochopiteľná pre všetkých, ktorí s tým musia pracovať. A mám v tejto súvislosti tri také veľmi konkrétne záležitosti, o ktorých chcem hovoriť. Poprvé ide uplatňovanie návrhu vo vzťahu ku všetkým sektorom. Totižto mám isté obavy, pokiaľ tie skutočnosti všetky sektory sú pokryté týmto návrhom, napríklad doprava, alebo vnútropodnikové transfery. Potom druhá vec, e, ktorá mi nie je ešte jasná, to je definícia odmeňovania, takže nie je to dostatočne jasné a toto je jeden z zásadných problémov tohoto návrhu. Totiž to stále ešte sme nedostali vysvetlenie zo strany komisie, pokiaľ túto tému, ja by som chcel požadov- chcela požadovať aj transparentnosť. Totiž to všetky tieto veci, ktoré sa týka odmeňovania, by sa mali zverejňovať a vlastne e, spoločnosti by nemali e, byť braná zodpovednosť za transparentnosť. Pokiaľ je podmienku 24 mesiacov, neviem, či to vyrieši ten problém, ktorý chceme vyriešiť. Takže toto sú také tri hlavné témy. Bolo by možné o tom hovoriť hodiny a hodiny, ale ja sa v každom prípade teším už na podmienujúce návrhy. Budeme tu spolupracovať a samozrejme budeme vás včas informovať. Two minutes eh, to Rina Ronia Kari, GUE. Teraz za GUE pani Kari. Ďakujem pekne. Ja by som chcel najprv popriať e, našim spravodajcom. Ďakujem pekne aj za túto možnosť. Celé to prebehlo veľmi pozitívne. Myslím, že to bolo prospešné pre, všetkým, pre všetkých. E, totiž to e, bolo možné tu predniesť jednotlivé stanoviská. A teraz, keď si to pozrieme, tak Myslím si, že ste citlivo vnímali naše komentáre, bola tu snaha zohľadniť tie stanoviská a za to chcem poďakovať. Pokiaľ ide o tie body, ktoré sú z nášho hľadiska najdôležitejšie, tie sa budú samozrejme týkať ďalšieho postupu a tu ide konkrétne o tú otázku, ako vlastne pristupovať tým pravidlám, ktoré sa týkajú odmeňovania. Pokiaľ ide o členské štáty, tak e, majú možnosť zadefinovať e, odmeňovanie. Potom ide o to, že či tu bude vlastne univerzálne platné príjmy. E, sú tu aj niektoré ďalšie body, musíme na tom popracovať. Celkovo sa princípom rovnako odmenujeme za rovnakú prácu. Samozrejme ide tu aj o určité lokálne dohody, kolektívne dohody a tak ďalej. No a pokiaľ ide o našu skupinu GNGL, máme určitý návrh, a síce ide o tú lehotu, 24 mesiacov, to je príliš veľa, aby sme navrhli 6 mesiacov, a to preto, aby sme zabezpečili to, že skutočne to vysielanie je niečo iba dočasné, je to vlastne taká dočasná situácia No a potom samozrejme ešte právny základ. Zhodneme sa všetci na tom, že je dôležité, aby sme tu zapracovali sociálnu kapitolu. Musíme zároveň zdôrazniť aj to, že je to vlastne smernica, ktorá stanovuje minimálne požiadavky. Členské štáty môžu ísť ešte ďalej, takáto možnosť by to mala existovať. A konec koncov aj súdny dvor v konečnom dôsledku Ehm, bude musieť sa vyjadriť tejto téme. Celkovo to, čo tu navrhuje, je pozitívna, aj keď sú tu viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré chceme predložiť. V každom prípade ďakujem pekne za tento postup, ktorý je prospešný z hľadiska parlamentu. Ďakujem pekne. Thank you, Terry Reintke from the Green. Ďakujem pekne zelených Terry Reintke, nech sa páči. Much, Ďakujem pekne pani predsedajúca. Ja sa chcem poďakovať spolu spravodajcov ako aj tieňových spravodajcov za tejto zaujímavej diskusie, ktoré sme teraz mali. Ak dovolíte, mám dve všeobecné pripomienky, pokiaľ pristúpim téma, na ktoré chcem zamerať, pokiaľ je pozmeňujúce návrhy prvá vec. Ide tu o to, že viaceré osoby hovoria, že ak by sme zrušili celú smernicu, zlepšilo by to postavenie pracovníkov v Európe. Ja by som chcel jasne povedať, že toto je absolútny nezmysel, to, to ak by sme zrušili celú tú smernicu, tak ak, čo by nastalo, jednoducho celé by sa to uberalo negatívnym smerom. Aj tá minimálna miera ochrany, ktorú majú teraz pracovníci, to by vlastne odpadlo. Takže musíme byť e, úprimní voči ľuďom, ktorí to požiadujú. Ak sa zbavíme tejto smernice, áno, bude tu nižšia miera regulácie, ak chceme zrušiť túto smernicu, znamenalo by to, že vlastne by to znamenalo odklon od jednotného trhu a to nie je pre nás alternatíva ani pre pracovníkov EÚ. No a potom druhá vec, o ktorej chcem hovoriť. Častokrát to, čo sa vlastne vykonal v tejto oblasti, tak vlastne je to konfrontácia eh, revízie a potom aj tej smernice ohľadne presadzovania. Takže nechcem, aby to bol nejaký súboj medzi týmito dvomi smernicami. Jednoducho ide o to, ako vyvíja tlak na členské štáty, aby vlastne presadili čo najskôr tie ustanovenia smernice, ktoré sú nevinutné. A myslím si, že mali sme to hovoriť ešte hlasnejšie aj na úrovni tohoto výboru vo vzťahu k členským štátom, aby naplnili to, čo sa od nich očakáva. Však zároveň vidíme určité problémy, ktoré súvisia s touto smernicou a práve preto potrebujeme mať a zároveň aj túto revíziu. No a potom posledná vec. Týka sa to mnohých z nás, veľká väčšina je toho názoru že chceme zachovať princíp voľnosti pohybu ako je pohybu služieb, avšak sú tu isté otázky, ktoré si musíme položiť. Ak teda nemáme rovnosť šanci na úrovni jednotlivých členských štátov, tak jednoducho bude sa to uberať negatívnym smerom. Práve preto potrebujeme tak nevyhnutne revíziu tejto smernice na to, aby vlastne sa vytvorila rovno šanci pre všetkých pracovníkov EÚ. No a keď to trošku zahľadíme do tých detajlov, jeden z bodov, ktorý je pre nás zásadný, to je otázka právneho základu. Totižto momentálne je to také smerovanie k oblasti služieb, slobode oblasti služieb, ale tu zohrávajú dôležitú úlohu práva pracovníkov, pokiaľ túto smernicu, takže to sme chceli zmeniť. E, druhá vec sa týka potom samozrejme kolektívnych dohôd. Tu chceme rozšíriť dosah pôsobnosti smernice aj na také najdôležitejšie kolektívne dohody. Myslím si, že toto je istá politická diskusia. Mali sme diskutovať o technických aspektoch samozrejme, avšak nemali by sme sa vyhýbať diskusii o tejto téme a iba uprednostňovať technické otázky. Ďakujem pekne za vašu toleranciu, pani predsednička, som dali viacej slova. Ďakujem pekne, teraz pán Lavraga, nech sa páči. Nie, nie je prítomná. A teraz pán Hock, ktorý zastupuje skupinu ALDE, nech sa páči. Uh, thank you. Easier, uh, to... Je to EKR, opravuje sa predsednička 2 minúty. I'm eh, very glad. Ďakujem. Som veľmi rád, že máme túto výmenu názorov dnes. Myslím si, že predtým, ako predložíme pozmeňujúce návrhy a začneme rozpracovať túto tému, chcel by som zdôrazniť, že je dôležité, aby my ako politici sme si boli vedomi toho, aké sú tu tie kľúčové otázky. A ja som už vlastne viacekrát o tom hovoril. Mali by sme predísť tomu, aby sme mali rozpoltenú Európu, aby sa to nerozdelovalo na východ a západ. Myslím si, že toho by sa nemal týkať tento návrh. V každom prípade sa musíme snažiť identifikovať tie najdôležitejšie obavy a samozrejme musíme v tejto oblasti hľadať schodné pragmatické riešenia pre členské, členské štáty, podniky a pracovníkov. Ja by som chcel apelovať na kolegyne kolegov, aby tento návrh nebol vnímaný ako určitá aby tento návrh nebol vnímaný v prvej miere ako nástroj na mm, boj proti vykoristovaniu pracovníkov. Musíme sa zamerať na to, čo tu ide. Tu ide o vysielanie pracovníkov cezhranične. Musíme pomôcť e, podnikom. Ja súhlasím s tým, že iste sú tu určené nedostatky a diery v legislatíve, ktoré musíme odstrániť, aby to neboli také falošné vysielania, ale nemôžeme v rámci tejto témy riešiť e, tematiku, ktorá je širšia a to je vlastne vykoristovanie pracovníkov prosím tejto smernice. A bez toho, aby som sa zahlbil do nejakých detajlov, je to taký kľúčový bod, ktorý by som chcel predniesť. Keď hovoríme o vnútropodnikových transferoch a vysielaní pracovníkov, je dôležité, aby sme si uvedomili, že tu nejde len o pracovníkov sektore stavebníctva, ale ide tu aj o mladých ľudí, ktorí práve skončili e, svoje vzdelávanie. A ide tu aj o pracovníkov, ktorí jednoducho e, pracujú v jednom podniku, ale sa presúva z jedného štátu do druhého. Takže na záver by som chcel povedať, že si myslím, že je dôležité, aby sme sa zamerali na praktické dopady ktoré môže mať náš návrh, pokiaľ je situáciu pracovníkov, ako aj podnikov a preto je dôležité, aby ten návrh bol kvalitný, ktorý bude fungovať v praxi. Chcem sa poďakovať našim spravodajcom za odvedenú prácu na tomto spise. Ďakujem pekne za výbornú spoluprácu a už sa teším na ďalšiu prácu v najbližších mesiacoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hox a EKR. No a chcem zúrazniť, že už nikto nedostane takýto dodatočný čas v dispozícii. A teraz pán Martan, nech sa páči, ENF, dve minúty. Merci, madame. Ďakujem, pani predsednička. Ak dovolíte, chceme sa odpovedlniť Elizabete Mora Šantier a Anes, ktoré odvedli obrovský kus práce, pretože dve minúty na vyjadrenie stanoviska, to podľa mňa je nedôstojné voči týmto dvom dámam, ktoré na tom pracujú už pol roka. Posledný výbor, a to bola vaša chyba, pani predsednička, lebo ste nezvládali rešnický čas, a načasovanie. Kvôli vám sme túto tému presunuli. Takže ešte raz sa spadlňujem aj vo vašom mene obom spravodajkyniam, lebo to, čo vy robíte, je naozaj mm, v prípade eh, takejto eh, témy nepriateľné. A teraz k nášmu stanovisku. Už ste využili svoju prvú minútu na takéto sťažovanie sa. Ja som len povedal, čo bolo treba, pani predsednička. Vaša arogantnosť, to je už stačí. Už len z úcty k spravodajkyniam. Áno, vy sa stále usmievate, napriek tomu je to nepriateľné. Monsieur Kaza. Pán Kaza. Monsieur Kaza. Pani predsednička, táto arogancia zo strany jedného z kolegov, to je neakceptovateľné. Všetci máme na dispozícii čas, ktorý si musíme vlastne spoločne zdieľať, či z akej skupiny ste, EKR, ALDE alebo ENF, jednoducho ten prístup má byť rovnaký, je zaobchádzanie, takže pán Dominik tam poprosím vás, už vlastne sústrete sa na tie hlavné otázky, ktoré chcete položiť. Uh, no, you have used your speaking time, Mr. Martin. Pán Matan, už ste využili svoj rečnícky čas, takže Budeme pokračovať zastupcom Júri, autorom stanoviska v Júri, to je pán Žomari Kavada. Áno, svoj deň neprekročíte. Ja som síce populista, ale ako taký vám ďakujem za vaše správanie, lebo sa to tu natáča, to sa bude vysielať. A pán Kaza, vaše tupé, toho už mám tiež plné zuby. Pán Marta, nestracajte, nemrhajte našim časom. Nie, ja zastupujem 8 miliónov voličov a tí vás vidia a toto vás hnevá, že mám takúto podporu. Ale ďakujem vám, ďakujem vám, bol sa to natáča a bude sa to vysielať. <laughs> Thank you. I will now give the floor. Yes. Nech sa páči. Nech sa páči. Áno, je to zaznamenané. Ja by som preto chcel explicitne povedať následovné. Predrečník pán Martán vôbec nereprezentoval pozíciu ALDE, áno. Nie je predsa členom ALDE, to by som chcel zdôrazniť, takže túto skutočnosť chcem zdôrazniť a podotknúť. Nie, predtým ste to uviedli, ako že to bude za ALDE. Ja som sa popravila. Hovorí predsednička, ďakujem pekne v každom prípade za komentár. A teraz pán Rolán, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. V tomto prípade sa snažíme riešiť zo pár problémov a preto sa musíme vrátiť k samotnému konceptu vysielania. Čo to vysielanie vlastne je? Vysielanie to je vec, ktorá umožňuje podnikom, ktoré majú aktivitu ktoré majú aktivitu v určitej krajine, vyslať na určitú lehotu svojich zamestnancov z jednej krajiny do druhej. Čo to znamená? Znamená to, že ten hlavný problém súvisí s praxou, ktorá neodpovedá tejto filozofii. To znamená, že firmy, e, dočasná zamestnávania, subdodávateľia a také falošné zamestnávanie. Takže potrebné nájsť, e, nájsť také riešenia, e, ktoré podporia transfer pracujúcich vzhľadom na kompetencie, ale zamedzi čisto nákladovo Um, orientované, nákladovo motivované presúvanie pracovníkov z jednej krajiny do druhej. Takže prosím, zamerajme sa na tento aspekt. A ešte jeden prvok, ktorý by som ja chcel zdôrazniť. To je ten koncept odmeňovania. Naozaj potrebujeme dávať veľký pozor, aby všetky prvky boli správne pochopené a aby sa dodržiavali eh, pracovné práva tých vysielaných eh, pracovníkov. Napríklad z mojej krajiny sa robí vysielanie a zamestnávateľ povie, dobre, ak eh, im neplatí príplatok na bývanie, musí im zabezpečiť eh, bývanie. No a ak to neurobi, tak takéto niečo nie je akceptovateľné. Ďakujem pekne. Teraz Emilian Pavel Eh, Áno, vidno, že ste z extrémnej pravice, pán Martán, že ste proti Európan, rád proti vám bojujem. Pán Martán, ak chcete nás tu nejako kritizovať, alebo nejaké konflikty, nech sa páči mimo tejto miestnosti. Teraz zostane slovo pán Emilian Pavel, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, nemám veľa času k dispozícii kolegyne, kolegovia, všetci z nás tejto inštitúcii chceme zabezpečiť lepšie pracovné podmienky všetkých európskych pracovníkov, bez na to, odkiaľ pochádzajú, z akého štátu, kde pôsobia. A ja to vnímam tak, voľnosť pohybu služieb a pracovníkov je zásadná, avšak som toho názoru, že viac škodíme, ako vykonám prospech, je o to, že budeme tu mať viacej pravidel pre tých, ktorí vlastne chcú tieto pravidla rešpektovať. a nechcem vyvieť nejaký tlak, aby si niekto vybral medzi tým, či vlastne zruší nejaké pracovné miesto alebo bude niekde pôsobiť v ilegál, no, ilegalite. Ja by som chcel povedať, že ja nechcem, aby vysielaní pracovníci sa stali vlastne trvalo vysielaní pracovníci v zahraničí. Nechcem to ani z hľadiska detí, ktoré nechávajú doma. Toto je jednoducho neakceptovateľné. Chcem mať voľný pohyb služieb, tovaru a pracovníkov bez toho, aby sa tu vytvárali nejaké ďalšie bariéry, ako tie, ktoré tu existujú nad rámec tých bariér, ktoré existujú teraz v rámci Schengenu. Jednoducho máme tu už celkom slušnú smernicu o presadzovaní a ja som toho názoru, že na nešťastie, pokiaľ túto smernicu o vysielaní, túto novú, nebude slúžiť svojmu cieľu a jednoducho prospeje to iba malému počtu eh, pracovníkov tí, tak povediac, vysielaní pracovníci, ktorí sa ocitajú niekde na uliciach, to už nestačí to teraz nejako riešiť. Musia to byť e, príslušné orgány, ktoré budú sa podievať e, s e, uplatňovaním pravidel. Takže to, čo to zasadí, je ten obrovský problém, ktorý musíme nevyhnutne riešiť a bez ohľadu na to, aká je politika na úrovni, a to je aktuálne aj v tomto roku, je vlastne nelegálna práca a nelegálne postupy, ako napríklad obchodné s ľudskými bytostiami alebo iba vysielanie na papieri, takže to sú veci, o ktorých musíme diskutovať, operajú sa o e, skutočnosti. Musíme riešiť to nelegálne postupy, ktoré sú v tejto oblasti a chceme lepšie chrániť milióny Európanov, aby neboli e, zneužívaní, vykoristovaní, aby neboli konfrontovaní s negatívnou situáciou. Takže pokiaľ je samotnú diskusiu a pokiaľ ide o to vysielanie, že dochádza predovšetkým vysielaniu pracovníkov slabšie vyvinutých štátov do viac E, rozvinutých, že tu ide sociálny dumping. Musíme si pripomínať to, že podniky z rozvinutejších štátov investujú aj v, menš- tých menej rozvinutých štátoch práve preto, lebo je to určitá konkurenčná výhoda, ktorá súvisí s nízkymi nákladmi. Myslíte si, že občania z východu Európy by nechceli byť lepšie platení doma? Ďakujem pekne. Thank you. Uh, Ďakujem pekne. Teraz pani Kozlovská na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, E, Celom tej direktívy... Ďakujem pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, táto smernica má za cieľ chrániť práva pracovníkov, zvýšiť transparentnosť legislatívy a tiež uľahčiť firmám prácu tým, ktoré vysielajú svojich zamestnancov a vychádzajúco z odborných stanovisk, e, týmto situáciu nezlepšíme. Naopak, vytvoríme väčšiu záťaž viac problémov pre takéto firmy. Tieto sťažnosti dostávame hlavne od malých a stredných podnikov. Takže to, čo my robíme, to pomôže skôr veľkým firmám, skôr z východu a pardon, zo západu a tým malým a stredným podnikom toto iste nepomôže. Toto je oblasť, ktorá touto smernicou nie je pokrytá. Ide konkrétne o to, že 90 e, dopravného sektoru predstavujú práve tie najmenšie mikrofirmy, ktoré naozaj nie sú schopné zvládnuť túto administratívnu záťaž, ktorú smernica pre ne zavedie. Tieto maličké firmy naozaj nebudú schopné vysporiadať sa s touto výzvou ktorú bude predstavovať znalosť jurisdikcie jednotlivých krajín, ktorými bude tranzit prechádzať, alebo jazyky e, týchto krajín, ktorými bude ten tranzit viesť. Ja vám zašlem stanovisko, ktoré sme dostali z Polska, kde sa naozaj uvádza príklad šoféra, po dobu 9 dní a rozdiel v jeho mzde je až tisíc eurový vo vzťahu k, ku krajinám, ku ktorými jeho cesta vedie. Z toho vyplýva kopa problémov, vôbec nezohľadňujeme a myslím, že by sme sa mali venovať týmto problémom a ja predložím aj pozmaňovacie návrhy v tomto zmysle. Ďakujem. Thank you. Thank you very much, chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, už je to tu napínavé ja keď sa vrátim do Holandska, tak znova budem môcť povedať, že kolegovia ENF tí radšej vykrikujú a stiažujú sa na postupy a obavy alebo problémy našich voličov ich nezaujímajú. Ja sa chcem venovať práve týmto problémom, lebo e, tie problémy sú reálne, existujú a je potrebné ich riešiť. Ide tu o slobodu pohybu služieb, a slobodnú, slobodu pohybu pracujúcich. Ja chcem, aby každý mal možnosť eh, pracovať v ktorejkoľvek inej krajine, vychádzajúc eh, z rovnakých štandardov, aké platia pre domácich pracovníkov. Ale teraz vidíme, že vysielanie sa často využíva ako možnosť obísť tento eh, slobodný pohyb osôb. Čiže trvanie vyslania načasovanie, to je dôležité. Vždy hovoríme, že je to na obmedzený čas, ale nehovoríme, ako obmedzený, aký je ten limit. My ako politici musíme špecifikovať tento čas, musíme povedať, čo je podľa nás vhodná lehota na vysielanie. V niektorých sektoroch je možno väčšia potreba limitovať dĺžku vysielania než v iných a mali by sme nájsť inovatívne spôsoby, ako to urobiť. Ja Plne súhlasím eh, s Agnes a s Elizabetou v tom, že by sme mali riešiť otázky odmeňovania. Je naozaj nepriateľné v tejto fáze, že máme staveniska, kde vyslaní pracovníci pracujú popri tých domácich. Domáci e, dostáva rôzne príplatky e, za e, nebežné hodiny, za ťažkú rizikovú prácu a tí, ktorí sú tam vyslaní, robia rovnakú prácu, ale takéto príplatky nedostávajú. Takže toto sú veci, ktoré musíme riešiť. A tiež plne súhlasím s kolegyňou Dlabajovou z Alda, že musíme byť transparentní, že musíme mať jasné pravidlá, vzhľadom na to, čo na papieri skončí, vysielanie pracovníkov nesmie znova ostať e, vo, vo, nesmie sa dostať vo forme ďalších prípadov na súdny dvor, pretože firmy naozaj musia vedieť, aký je ten rámec. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Šojdrová. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolegyne Moran Šartier a Jongerius mali naozaj ťažkú úlohu vylepšiť návrh komisie ktorý sme dostali predčasne, tak povediac, pokiaľ ide o uplatňovanie smernice, ktoré ešte neprebehlo. Áno, právny základ, e, ochrana pracovníkov, takáto zmena, s takou súhlasím, ale myslím si, že máme určitú zodpovednosť zodpovednosť správu výboru naformulovať tak, aby bola priateľná a musíme reagovať na námietky poslancov z národných parlamentov 11 krajín. Takže vám odprezentujem, aké návrhy predložím. Poprvé, doprava by mala byť vyňatá zo smernice, pretože je veľmi špecifickým sektorom a vyžaduje si špecifickú legislatívu. Komisia a aj kolegovia zdôraznili špecifický charakter, čiže súhlasím s Agneškou, že toto spôsobuje mnohé problémy. Po druhé, navrhnem duálny režim pre vysielanie po dobu kratšiu ako 6 mesiacov, to je súčasný systém. A v prípade dlhšieho vysielania, tam by som uplatňovala nové pravidla odmeňovania, ktoré navrhuje komisia a spravodajkyne. Tento systém by bol pre firmy výhodnejší, pretože by tam nebola extenzívna a nadmierna byrokracia. Takže toto v skratke moje pozmeňovacie návrhy a dúfam, že sa dopracujeme k dobrým riešeniam. Ďakujem. Thank you, Jutta Steinruck. Teraz Jutta Steinruck. Ja, ich danke den... Ďakujem pekne. A ja ďakujem spravodajkyniam. Keď sme túto debatu spustili minule, tak nám dosť podrobne odprezentovali svoju správu, kto tam bol, bol toho svetkom. Čiže teraz môžeme na tento dobrý začiatok nadviazať. Bolo by fajn, keby sme diskutovali bez emócií, pretože cieľom revízie smernice o vysielaní je zalatať tie diery, tie medzery, ktoré sme identifikovali, ktoré od 96. vyvstali, e, také akože vysielanie do schránkových firiem a tak ďalej. A dokonca aj súdny dvor istým spôsobom e, sa k tomu vyjadril, čiže naozaj máme teraz šancu veci objasniť. Ďakujem pekne spravodajkyňam za dobrú správu. To vysielanie musí byť férové pre všetkých, pre zamestnancov aj zamestnávateľov, teda firmy, aby mohli riadne fungovať. Naozaj nemôžeme trestať za zlečiny jednotlivcov naozaj všetkých dodržiavať národných e, kolektívnych dohôd. Toto je dôležitá vec. V našej smernici sa aj hovorí, že je potrebné rešpektovať takéto kolektívne zmluvy. Sektor dopravy. Áno. Pre takýchto vysokomobilných pracovníkov možno potrebujeme iné pravidlá, ale teraz nemôžeme transport výňať než komisia pripraví novú smernicu špecificky pre tento sektor. V tomto zmysle predložíme aj zo pár pozmeňovacích návrhov. Diskutovali sme o tom mm, aj naprieč krajinami, takže chceme naozaj ferovo zohľadniť všetky záujmy. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Jazloviecka na dve minúty. Ďakujem, pani przewodnicząca. Na vstępie chciałam podziękować... Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcela v prvom rade poďakovať spravodajkyniam za vypracovanie správy. Ja viem, že pracovať spolu na správe na takúto kontroverznú tému, ako je vysielanie pracovníkov, že toto naozaj e, vyžadovalo veľké úsilie. Taktiež e, tu boli veľké vonkajšie tlaky. Napriek e, tomu je tu tá lehota 24 mesiacov a tiež som rada, že sa spodekne venujú otázke zmeny bežného poskytovania služieb, teda miesta bežného poskytovania služieb. Veľmi často sa budáme na to, že počas 24 mesiacov vyslania nie sú pracujúci v nejakom právnom váku. Nie, oni vždy podliehajú konkrétnej legislatíve. A to, čo navrhuje komisia, to znamená, že sa bude uplatňovať legislatíva, ktorú pracujúci vôbec nepozná. To je v záujme pracujúceho? No asi nie. Taktiež považujem túto vec za veľmi dôležitú a tiež, e, ako sa bude vypočítavať e, vysielanie, dĺžka toho vysielania e, vzhľadom na služby, vzhľadom na zamestnávateľa, vzhľadom na pracovníka. Čiže bude toto nejaký konečný limit, alebo sa bude môcť spustiť to počítadlo od istej chvíle, od začiatku. Takže toto je vec, ktorú je potrebné vyriešiť a vychádzať zo súčasného návrhu smernice to nedokážeme. No a potom odmeňovanie, to je návrh 16 E, z čoho sa skladá tá mzda, e, aké sú tam zložky. Toto je potrebné jasne zadefinovať. Tie rôzne príplatky, e, ktoré sa do mzdy zamestnávajú. Ďakujem pekne, pán Šulc, na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja sa chcem poďakovať, že máme možnosť takéto výmeny názorov aby každý mohol povedať, ako to vníma. Smernica o vysielaní podľa mňa je dobré, že teraz máme takúto novelu. Áno, vzniklo to v 10 rokoch, čiže treba to upresniť, ale máme aj implementačnú smernicu a vidíme, že my môžeme vypracovať čokoľvek, ale ak to členské štáty v stanovenom čase neimplementujú, tak nám to toho veľa neprinesie. A ešte je tu ďalší všeobecný problém. Keď to vysielanie bude prikomplikované, tak poškodíme e, slobodný pohyb e, pracovníkov e, a vnútorný trh a zvýšime prácu na čierno a to je veľký problém. Dva, tri body, ktoré sú dôležité pre mňa. Poprvé, odmeňovanie. A naozaj, kolegyne, kolegové, hľadajme cesty, aby to bolo jasne zadefinovateľné riešenia, ktoré budú pochopiteľné, jednoduché pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Lebo iba v takomto prípade jasná definícia a nie nejaké nejasnosti, iba takto to bude férové pre obe strany, bude tam menej nejasnosti a v tejto súvislosti aj menej e, sťažnosti a žalôb. Celoeurópska webová stránka, e, tá sa tam spomína, ale takú už máme a nefunguje. Mm, čiže naozaj zase to stojí a pada na tých definíciách, tak e, aby aj tá informačná problematika mohla byť lepšie vyriešená. A ešte, aby som bol stručný k tej lehote vysielania krajina, hostovské krajiny by nemala platiť e, prískoro na letiace 4 mesiacov, 18 mesiacov, na čom sa dohodneme, uvidíme, ale niekedy to vysielanie skončí možno trošku skôr e, ako tá lehota. Potom je už jedno, či to je 24 alebo 18 mesiacov. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Calvé-Chambon. Caldes-Chambon. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne spravodajkyniam, ktoré túto nevďačnú prácu naozaj veľmi dobre odviedli. Dve, možno tri zásadné veci by som odprezentoval. ALDE už odprezentovalo svoju pozíciu ústavmi tiež spravodajkyne pani Dlabajovej. A je tu jasná vec, jasná. 0,4%, to je ten problém. A bez, rieš- bez, bez hľadu na to, aké to bude riešenie, tak to nesmie obmedziť a stiažiť e, slobodu pohybu pracovníkov a slobodu poskytovania služieb. Tak ako je to teraz na papieri, tak to, tento, toto kritérium nesplňa. Áno, pani Moran šáte prikyvuje, ale je to potrebné riešiť. A potom druhá vec, Neviem, či sme sa toho nechytili z tej zlej strany. A ja to skúsim napraviť pozmeňovacích návrhoch. Hovoríme o nákladoch. Čiže vždy e, tu bude konkurovanie si nákladmi práce. Keby to tak nebolo, tak e, by Španieli neboli tam, kde sú. A vďaka tejto konkurencii sa im podarilo reštrukturalizovať ekonomiku a tak ďalej. E, čiže toto nie je nevyhnutne zlá vec. No ale my chceme zakročiť proti zneužívaniu, proti podvodom. Pán Roland povedal veľmi jasnú vec pred chvíľou. Oni majú právo, zákon to hovorí, áno, že musím dať um, noclách, um, strechu nad hlavou a oni im dajú um, nejaké dočasné kontajnerové bývanie. Čiže firmy vysielajú ľudí, ale prečo nezvyšiť tie um, kontroly, veď aj Európska úroveň mohla mať pracovnú inšpekciu. To by neznamenalo, že nejako chceme poškodiť slobody a konkurenceschopnosť. Nechceme len riešiť problémy s podvodmi a zneužívaním. Van den Kandeler. Pán Van de Kandeler. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel tri veci s čím som spokojný, čo ma znepokojuje a potom, čo je podľa mňa samozrejmosťou. Takže tá spokojnosť, teším sa, že hovoríme o vysielaní a že snažíme veci zadefinovať. Tiež som spokojný s tým, že sa hovorí o odmeňovaní a že tie termíny boli nastavené tak, ako boli nastavené. E, s tým som veľmi spokojný. A teraz moje obavy. Vysielanie mnohí považujú za to isté ako sociálny dumping, ale vysielanie je legálna možnosť, je to právne v poriadku. Niekto sa to snaží obmedzovať, ale to podľa nie je tá správna vec. A potom e, SZČO, nutenie ľudí e, pracovať na živnosť a tak ďalej. E, toto sú často také náhradné riešenia, ktoré vyplývajú z nejasnosti pravidiel. A sa obávam, že ak nebude e, tá právna úprava jasná, tak sa to bude brať touto cestou, často cestou aj práce na čierno. Čiže toto je potrebné vnímať ako veci, ktoré spolu úzko súvisia. Takže čo je dôležité, je vytvoriť systém, ktorý umožní kontroly v podnikoch. Moje pozmeňovacie návrhy sa pokúsia upresniť to, čo podľa môjho názoru ešte nie je úplne jasné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Blinkevičute, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. Tak dlho, ako pôsobím v tomto výbore, tu v parlamente, musím povedať, že som nepracovala ničom komplikovanejšom, než je e, tento návrh spravodajkyne odviedli veľký kus práce, pretože toto sú veľmi citlivé návrhy, pre štáty strednej a východnej Európy. Mnohé e, z týchto krajín, a medzi ne patrí aj e, Litva, majú odlišné záujmy a samozrejme e, zamestnávateľia zamestnancom z týchto krajín neplatia férové mzdy a nezabezpečujú pre nich dobre pracovné podmienky a namiesto platu eh, im platia rôzne poplatky za to, že sú vyslaní a eh, nemajú naopak dostatočne dobré napríklad poistenie a podobne. Mali by sme sa určite vyhnúť antagonizmu medzi starými a novými členskými štátmi. Možno by sme mali požiadať komisiu aby regulovala odvetvie e, dopravy, špediterskú činnosť. Myslím si, že to nebude jednoduché, pretože medzi pracovnými podmienkami a príjmami v jednotlivých členských štátoch sú obrovské rozdiely. Budeme musieť toho urobiť veľa na to, aby sme e, sa zhodli pri tejto smernice. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja chcem poďakovať spravodajkyniam za ich prácu. Ide o otázku všeobecného záujmu, čiže je to kombinácia slobody, voľného pohybu a ochrany a legality. Otázky legality sú dôležité. Nemôžeme mať na tom istom mieste zamestnancov z rôznych krajín, s rôznymi odmene, odmenami, s rôznou sociálnou ochranou, a s, rovnakými, s rôznymi kolektívnymi úpravami a tak ďalej. To teraz to nebolo riešené postačujúco. Dobrým príkladom je napríklad to ubytovanie pracovníkov, často tí zamestnanci bývajú v nepriateľných podmienkach. Áno, tá dočasnosť je dôležitá, áno, istá miera flexibility e, by snaď bola na mieste, ale tá dočasnosť je dôležitá. No a vyníme sa tej dočasnosť, ktorá teda sa bude opakovane spúšťať, čiže e, pôvodne na rok, nakoniec sa iba mesiac, potom sa to obnoví, na to treba dávať naozaj veľký, veľký pozor. Vyňatie dopravy bolo podľa mňa na mieste z viacej dôvodov. Poprvé je tu kopa vecí, ktorá s tým súvisí. E, bezpečnosť cestnej premávky, e, environmentálne aspekty, rozvoj dopravy e, v železničnom sektore a tak ďalej. Napríklad sú tu veľké firmy v Európe, ktoré využívajú um, schránkové firmy v krajinách východnej Európy a takto najímajú vodičov a vytvárajú e, um, takú situáciu nerovnosti. Takže toto je vec, ktorú je potrebné mať na zreteli a riešiť. A ešte jedna vec. Musíme mať určitý systém kontrol. Kladiem si otázku, či by sme nemali zájsť trošku ďalej, pokiaľ ide o európsku pracovnú inšpekciu. Ďakujem. Ja ďakujem vám. Vy ste skončili? Pán Rochfo. E, ďakujem, pani predsednička. A ja Chcem zablahoželať e, spravodajkyňa a tieňovým spravodajcom. Dobrá práca. Ja som v tomto výbore nový, takže mm, nebudem e, nejako veľmi dlho hovoriť, len zo pár pripomienok, ak dovolíte. Poprvé, nemyslím si, že by bol rozpor medzi novým textom a tvrdením, e, že implementácia predchádzajúceho textu, textu naďalej pokračuje. Veď to asi neodporuje, pretože áno, je naliehavé konať, e, pokiaľ je občanov Európskej únie, v zmysle zaistenia, zabezpečenia a vzhľadom na e, tie problémy, ktoré v súvislosti vznikajú v rôznych krajinách. No a ja som francúz a táto krajina je niekedy vnímaná ako krajina, ktorá je proti e, tejto smernici. Viete, že máme veľa vysielaných pracovníkov, ale rovnako aj od nás sú mnohí vysielaní inám. Takže naozaj e, by to bola karikatúra, e, keby nás prezentovali ako niekoho, kto je proti takejto smernici. Jednotný trh, voľný, po, voľný pohyb, sloboda pohybu, toto všetko sú podstatné veci otvorenie z očí voču svetu mm, nedepať sa ruka v ruke s uzatváraním sa e, v našom e, kruhu. Takže to je ten rozpor, ktorý skôr ja vidím. A v tom texte samotnom, čo ma prekvapuje, a možno to ten text nespracoval dostatočne, ale myslím si, že kľúčom tejto oblasti je spolupráca medzi členskými štátmi. Veď e, nemôžeme to dať každé krajine, ktorý rieši sama. Nie, oni musia spolupracovať. Ak nebudú spolupracovať, prípade takéto otázky, tak naďalej, e, e, ako by sme naslebo, e, naslepo riešili veci bez nejakej koherentnosti s ostatnými. Áno, maximálnu lehotu potrebujeme a tiež odmeňovanie musíme zadefinovať. No a ešte posledná vec, otázka transportu, medzinárodnej dopravy. Mm, no, ešte Nemám kompletné stanovisko, ale ak to bude v tomto texte, tak e, to musíme ešte lepšie naformulovať, ešte presnejšie naformulovať. Ďakujem. E, pani przewodnicząca, ja się odniosę do propozícií komisji, ktorá... Ďakujem, pani predsedníčka. Ja sa chcem vyjadriť k návrhu komisie, ktorý tu znovu vytvára e, železnú oponu. Bude to neprekročiteľná bariéra pre nové členské štáty, ktoré budú chcieť vysielať pracovníkov do starých členských štátov. Pokiaľ to má e, byť boj proti tieňovej ekonomike, myslím, že je to chyba, pretože týmto postihneme len malé a stredné e, firmy, ktoré dodržujú právo. Tým im zoberieme jediný nástroj, ktorý umožňuje E, im byť konkurencieschopný na európskom e, trhu a tým pádom ich e, zlikvidujeme. Je to teda návrh, ktorý škodí spoločnému trhu, vyvoláva pochybnosti, pokiaľ ide o jeho interpretáciu a obmedzuje slobodu služieb E, ktorú e, nám prinášajú zmluvy a tiež je to porušením subsidiarity, ako na to poukázalo 11 členských štátov. Žiadne pozmeňovacie návrhy nevylepšia e, tieto výhrady, dokonca sa ešte len prehlbujú. Pán Hok na jednu minútu, lebo vy už ste mali slovo. Ďakujem pekne. Smernica týkajúce sa rovnakého odmoňovania za rovnakú prácu vyzerá pekne iba na papieri. Možno to bude riešenie do budúcna, ale súčasne je to budovanie múru medzi východom a západom Európy. Otvárame tú pandorinu skrinku. Povedie to k zlikvidovaniu celého radu poľských firiem, uzatvoreniu e, západných trhov. Pracovníci z krajín e, s nízkym platom predstavujú malé e, percento v krajinách s vysokými príjmami. Prečo sa tu teda porušuje zákon subsidiarity? 11 krajín sa postavilo proti tejto smernici. Prečo teda tu vôbec riešime túto myšlienku vysielania? Problémom EÚ je práca na čierno. Tým by sme sa mali zaoberať. Smernica to je čistý protekcionizmus. Európska únia je tu trošku ako Darwinovo spoločenstvo, kde vyhrávajú tí silnejší. Ďakujem, pani predsednička. Prichádzam e, neskôr. E, som sa stretol e, ešte zasadnutia delegácie. Od, odlietame totiž do Mexika v pondelok. A mám otázku hľadom dvoch tém. Takzvaná klauzula Most Favored Used Principle v mojich podkladoch eh, som eh, také vysvetlenie ešte nenašiel, aké to zaznelo. Milá Elizabeth, viem si predstaviť, že návrh komisie eh, urobiť tu nejaký dodatok by nám mohol pomôcť, že ak žiadna iná právna forma, ak, ak ju nenavrhli obe strany, takto by som to rád pozmenil. Súhlasili by ste s tým? No a ešte chcem povedať, že E, sme na tom pracovali, aby to nebol e, rozpor e, západ medzi východom. A je jasné, že bojujeme proti nelegálnosti v mojej krajine veľmi silne bojujeme proti nelegálnej práci, v inej nie, a dôležitá je tu spravodlivosť v pracovnej sfére. A ďalšia otázka tému internetovej stránky, na to som už zareagoval minule. Ja sú to pozmeňovacie návrhy 14 a 21, téma reprezentatívnych e, e, tarifných zmluv, návrh teda rozšíriť rozsah pôsobnosti o tzv. reprezentatívne kolektívne zmluvy. E, právnici hovoria, že ide o nový pojem, právny pojem, ktorý ešte nebol definovaný. Aké je vaše stanovisko k tomuto a celkovo vynikajúce, ako si sa zosili tejto svojej úlohy? Ďakujem vám za vašu transparentnosť a otvorenosť Mali sme možnosť viesť veľa bilaterálnych e, dialogov, to je veľmi dobré, že vedieme aj túto diskusiu, máme konečne dosť času na to. Ďakujem, dve minúty pre pána Broka. Ďakujem pekne, len pár pozmanámok z mojej strany tiež ďakujem spravodajkyniam. Keď e, tak e, počúvam zástupca určitých krajín, obzvlášť e, z e, Strednej a Východnej Európy, že to je budovanie múru. Tu myslím, že treba objasniť, že Európa nie je nástrojom. na to, aby sociálne pravidlá a kolektívne zmluvy sa nedodržiavali a aby sa v tejto oblasti podvádzalo ak by to viedlo iba k tomu, že sa zhoršujú štandardy v niektorých krajinách a to by viedlo ku koncu Európy. Toto musí byť úprava, ktorá poskytuje ochranu e, zamestnancom v e, hostujúcich krajinách, ale aj e, tých, ktorí prichádzajú z krajín pôvodu. Aktuálna úprava nechráni zamestnancov z krajín pôvodu a pokiaľ ide o e, situáciu v logistických firmách v mojej krajine, tam vidím, že veľmi veľa e, kamionistov trávia e, víkendy vo svojich kamionoch na benzínových pumpách, žijú tam za strašných podmienok a dostávajú za to veľmi ťažko akceptovateľný plat a to je poškodenie ich a ako aj nemeckých kamionistov, ktorí radi e, pr- chcú pracovať za e, platových podmienok e, Nemecka na území svojej domovskej krajiny. Takže cesta je vytvoriť konkurencieschopnosť, ale takto e, tá cesta nevyzerá. E, schopnosť e, treba budovať iným spôsobom. Toto nie je cesta do sociálnej Európy. Ďakujem pekne. Pani Deli. Is Karima Deli? Je tu pani Karima Deli? Nie. Takže pani Lauristín. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že nie je vždy vhodné hovoriť o východe a západe. Aj e, e, východ je veľmi rozmanitý. A z pohľadu mojej krajiny, z Estonska, tie hlavné e, body sa týkajú estonsko finských vzťahov, tam takéto problémy nevidíme. Máme veľmi dobrú spoluprácu medzi ministerstvami práce, odbormi, takže tieto problémy tam tak veľmi nevyvstávajú, ale kde problémy sú, a boli, požiadali ma, aby som to spomenula, je tento širší, táto širšia oblasť kolektívnych zmluv ak e, sa to má týkať takejto, takéhoto reťazca, tak je to menej transparentné než dohody, ktoré sú univerzálne, otvorené a pokrývajúce. A pre našich ľudí je veľmi e, zložité v takomto prípade získať všetky potrebné informácie. Takže prísnejšie pravidlá e, sú to vlastne pre firmy, ktoré sa otvárajú, pretože aktuálne hovoríme, že je to neférové, pretože tieto veľké firmy nie sú veľmi otvorené a pre našich ľudí je veľmi ťažké jednoducho dostať sa k týmto informáciám. Ďakujem. Thank you. Mr. Funtulis. Ďakujem, pán Funtulis. Ďakujem pekne. Vysielanie pracovníkov je osobitnou formou zamestnávania a súvisí s voľným poskytovaním služieb cezhranične. To je nástroj, ktorý používajú obzvlášť veľké firmy. Stavebníctvo, tam e, e, je okolo 30 a je to teda veľmi dôležitá téma treba zabezpečiť rovnakú odmenu za rovnakú prácu, to je veľmi dôležité. Niekto, kto pôsobí v stavebníctve za rovnakú činnosť, musí dostať rovnaký e, plat, ale veľmi často je zneužívaný veľkými firmami, ktoré si tým zvyšujú E, svoje profity. Alebo takisto aj v zdravotníctve e, to platí, keď sa vysielajú e, lekári. Veľké farmaceutické firmy sa takto snažia zvýšiť svoje zisky. V Grécku je program, silný program úspor a teda ako zabezpečiť v takejto situácii dostatočnú ochranu zamestnancov Smernica eh, dáva povinnosť, eh, dáva takúto nejakú povinnosť eh, členským štátom. Ďakujem pekne, pán Kristensen. Tak for tak for fru Det her er jo et meget... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Toto je veľmi citlivá oblasť Nemôžeme dopustiť, aby sa z toho stal konflikt medzi východom a západom. Spravodajkňam sa tu eh, podarilo docieliť dobrú vyváženosť. Nie je to jednoduché. Nemôžeme tu mať eh, zamestnancov bez akejkoľvek eh, ochrany. Tak ako to podali pani Man a Brok, je potrebné zabezpečiť ochranu týchto zamestnancov. Musia pracovať za rovnakých podmienok, aké platia v príslušnej krajine. vysielaní pracovníci eh, eh, musia byť teda eh, podrobení rovnakým sociálnym pravidlám. Potom tu nebudú problémy momentálne, my chceme vlastne ošetriť e, ten problém, ktorý tu momentálne existuje. Je tu veľmi ťažká e, kontrola, e, chýbajú nám rámcové podmienky, aby sme zabezpečili dodržiavanie pravidel a rovnaké podmienky vyslaných pracovníkov, ako majú pracovníci v danej krajine, kde pôsobia. A ešte chcem eh, zdôrazniť ďalšiu vec. Eh, ide nám o spravodlivú konkurenciu eh, firiem jednotlivých členských štátov aj medzi zamestnancami. Ďakujem pekne. Pani Karima Deli tu nie je. Pani Dlabajová, vy sa hlásite o slovo opäť. Ďakujem veľmi pekne, budem veľmi stručná, budem hovoriť po česky. Mňa trošku mrzí, že som na začiatku žiadala o to, aby sme e, si navzájom počúvali a mám pocit, že sa vôbec nepočúvame, pretože tá otázka vôbec nie je čierno-biela. My tu hovoríme o podmienkach ubytovania pracovníkov, o zneužívaní, e, pouzi- ukazujeme iba na to negatívne, ale ja si myslím, že posting of workers je pozitívnou vecou. E, Viete, existuje eh, množina ľudí, ktorí dobrovoľne nerešpektujú nastavené pravidlá a vždy hľadajú spôsob, ako ich obchádzať. A tým, že chceme eh, problém vyriešiť nejakými administratívnymi opatreniami, potrestáme tých, ktorí pravidlá rešpektujú. Ale tá nádej, že e, zmeníme tú nerešpektujúcu skupinu, je, je reálna. Takže bojujeme tu s niečím negatívnym. E, ja e, tu počúvam obe strany, musíme sa navzájom počúvať, ale nezmeníme to tak, e, že nastavíme prísnejšie pravidlá musíme diskutovať o tom, čo je pozitívne a čo je negatívne. Tak ja vás eh, znovu eh, prosím, eh, aby sme tu nediskutovali ako keby o dvoch rôznych témach. Nie je to len východ versus západ. Sú to aj odlišné skúsenosti, kto pracoval vo firmách, kto nepracoval. Musíme sa navzájom počúvať, lebo bohužiaľ sa potom nikam nedostaneme. Ďakujem pekne. A ja by som chcela niečo povedať. Chcem sa poďakovať spravodajkyniam. Odvedli ste skutočne výbornú prácu doteraz a teraz je vlastne našou povinnosťou sa o to opierať. Jednoducho musíme na tom popracovať, zlepšiť ten systém, aby tie výsledky boli dobré. A mňa tiež zaujíma ten návrh, ktorý sa týka rozšírenia právneho základu, to podľa mňa je dôležité, je to dôležitý krok v tom zmysle, aby sa zabezpečilo to, že pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov, tak to bude vlastne tak riešené, ako to pôvodne bolo plánované. A tu ide zároveň o legislatívu, ktorá sa netýka jednotného trhu, ale aj práv pracovníkov, na to nesmieme zabúdať. Jednoducho, toto bol pôvodný úmysel legislatívy predtým, ako to bolo zablokované členských štátov, tak v zásade tá, ten široký právny základ tam bol od začiatku, a ide o tie isté prípady, nemusíme tu hovoriť o konkrétnych prípadoch e, Viking a Laval. A potom otázka odmeňovania, to je tiež dôležité. A takže pokiaľ ide o právny základ, pokrýva mnohé jadrové problémy. Takže to som ja chcela podotknúť. A to je v zásade jedna z vecí, na ktorých som ja vlastne pracoval v politike už posledných 10-15 rokov. A myslím, že celkovo to bola odvedená veľmi dobrá práca. A nechceme tu mať nejaké rozdelenie, východ, západ, socialisti, konzervatívci. Jednoducho ide o to, že je to pozitívne z hľadiska európskeho projektu a je to v zásade pre bežných európskych občanov. Takže to som chcela oznámiť. Možno by ste sa ešte chceli vyjadriť ako záverečné vyhlásenie. Ak by ste ale nepotrebovali na to maximum času, možno by nebolo zle slovo aj zástupcovi komisie, ak sa nemýlim, je to pán Pereira alebo niekto iný. Takže nech sa páči, ak by ste mohli stručne zareagovať potom dáme slovo našim spravodajcom. Nech sa páči. Merci, madame la présidente, euh, et merci de me donner la parole. Ďakujem pekne, pani predsednička, za udelenie slova. Ja by som sa obmedzil na zo pár pripomienok. Začnem tým evidentným, ale myslím, že bude dobre, keď to spomeniem. Prvá z týchto vecí je to, že to nie je tá smernica, ktorá vytvorila to vysielanie v tej forme, ako poznámenie to vysielanie, je dôsledkom eh, voľného poskytovania služieb, slobody poskytovania služieb. Eh, keď tá smernica eh, pripravovala, tak vtedy už vysielanie existovalo. Vysielanie viedlo k vzniku smernice a nie naopak. A jedno zo štyroch e, slobod zo zmluvy je práve sloboda poskytovania služieb, čiže v tejto súvislosti je potrebné to vnímať. Ešte by som doplnil to, čo povedali niektorí z poslancov, a to, že mobilita pracovníkov v Európe, e, že e, to je tá dôležitá vec, vysielanie, to sú články 45 zmluvy, rovnak rovnaký prístup k lokálnym a nelokálnym a tak ďalej. Čiže to je to špecifická forma mobility v záujme firmy v kontexte poskytovania služieb. Toto je ten rámec. Pokiaľ ide o uplatňovanie smernice z roku 96., pokiaľ ide o jej pôsobnosť, smernica z 96. sa uplatňuje na všetky sektory aktivity. To je jasne napísané, čierne na bielom smernice, e, s výnimkou e, nákladného lodstva. E, čiže cestná doprava sektor transportu je pokrytý. Vy hovoríte, a komisia to tiež uznala, že cestná doprava je špecifickým sektorom a že sú tam potrebné určité adaptácie v tejto oblasti. To komisia uznala a avizovala, ale kým sa dopracujeme k týmto objasneniam uplatňovania smernice na e, sektor cestnej dopravy, je jasné, že tento sektor je pokrytý. Je pokrytý, pokiaľ ide o vysielanie. A to platí o všetky sektory aktivity. Celá medzinárodná doprava predsa nepredstavuje vysielanie pracovníkov tranzit, kamionu, keď prechádza bez, e, cez krajinu bez e, nákladky, výkladky. Toto nie je vysielanie pracovníkov, či tam sa smernica neuplatňuje. Čiže už v súčasnom texte sú stanovené limity, ale vo všeobecnosti sektor je pokrytý a komisia avizovala, že budú potrebné určité upresnenia a že k ním aj dôjde v kontexte cestného balíku, eh, ktorý sa plánuje, ak sa nemýlim, eh, koncom eh, tohto pol roka. A ešte jedna vec, ktorú chcem zdôrazniť. Áno, Právna istota je potrebná. Firmy musia vedieť, aké pravidlá musia uplatňovať. Je dôležité, aby aj pracovníci vedeli, aké pravidlá pre nich platia, keď ich vysielajú. Takže e, toto je perspektíva. Smernica roku 1906 možno nebola až tak dobre nastavená. A minimum rates of pay, prepašte, nemám e, francúzsky výraz teraz v hlave, lebo to tam nie je dobre naformulované, dobre e, zadefinované. A pozrite sa aj na súdny dvor, tie jeho rôzne rozhodnutia. Vo väčšine prípadov to bolo také prekvapenie. Tak toto dokazuje. A dokazuje to aj to, že v praxi, a ja som bol v kontakte s e, pracovnou inšpekciou, inšpekciou práce v rôznych krajinách. No a oni v praxi vo väčšine ostrovských krajín vykladajú e, minimálnu mzdovú sadzbu ako minimálnu sadzbu platnú v krajine. Ale toto nie je ani v smernici, ani e, v rozhodnutiach súdneho dvora. Ale v praxi, keďže to nebolo na národnej úrovni zadefinované, nebolo to jasné, e, sa to uplatňuje takýmto spôsobom, sa to synomímom e, minimálnej mzdy platné v danej krajine. Takže právna istota, právna jasnosť, to je dôležité. Čo to človeku páči alebo nepáči, e, tá odmena, ktorú máme v tomto návrhu, je oveľa jasnejšia, pretože sa definuje. Definuje sa formou prvkov, ktoré sú povinné pre národných pracujúcich, domácich pracujúcich. Čiže v hostovskej krajine, e, čo tam je povinné pre lokálnych, to bude platné aj pre tých vysielaných, aby mohla aj inšpekcia práce jasne pracovať. To prvky sú predsa známe, kolektívna zmluva v nejakom sektore napríklad. Tá stanovuje prvky, Takže toto sú veci, ktoré prenášajú väčšiu istotu. Nový návrh komisie zväčšuje istotu a snaží sa zdušiť život aj inšpekcii práce v hostovskej krajine. Áno, z hľadiska právnej istoty, či sa vám to politicky páči alebo nepáči, je to v poriadku. A na záver, ak dovolíte ešte jedna pripomienka, alebo možno už hovorím predlho, pokiaľ ide o tie červené čiary, ktoré nemôžeme prekročiť. A jednou z nich je samozrejme to, že firmám vysielajúcim pracovníkov dávame pravidlá, ktoré by neplatili pre lokálne firmy. Toto by bolo podľa mňa v rozpore s právnym základom návrhu, bolo by to v rozpore s cieľom návrhu, bolo by to v rozpore so zmluvami. Ja som toho názoru, že uplatňovanie kolektívnych zmluv, ktoré nie sú všeobecne uplatniteľné, alebo ktoré nie sú uplatniteľné na všetky firmy, v danom regióne, v danom sektore, v danej krajine. Čo toto by predstavovalo diskrimináciu, negatívnu diskrimináciu poskytovateľov nadnárodných služieb a ceničných služieb, čiže mám pochybnosti, pokiaľ ide o legálnosť tohto návrhu. A ešte posledná vec, otázka odmeňovania a potreba ktorú zdôraznili poslanci, že je potrebné lepšie zadefinovať e, tento pojem. Chcem vás upozorniť na to, že rovnako ako minimálna mzdová sadzba v pôvodnej smernici, e, že aj to odmeňovanie sa musí odvíjať od úprav v hostovskej krajine. Ale ako my môžeme zadefinovať v Európskej smernici my komisia, veď by sme prekročili, prekročili naše právomoc. My nemôžeme predsa určovať, čo je na národnej úrovni e, prípustné alebo nepripustné. Veď krajina hostovská má právo si to rozhodnúť a to potom bude platiť. Lebo by sme porušili právo subsidiarity. Nehovorím, že sa to tam nedá nejako lepšie e, ešte naformulovať, ale definícia to je zjavne vec, ktorá je v rukách hostovskej krajiny. To je všetko z mojej strany. Ďakujem, pani predsednička. Thank you. E, no- Ďakujem pekne. Teraz dostanú slovo naši spravodajci. Nech sa páči. Will you start, Madame Moran? Takže pani Jongerius a potom pani Moran Šatie. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa vyjadrili v tejto rozprave. Niekedy áno, je to pomerne emocionálna téma a zároveň logická, lebo voľnosť pohybu vedie k intenzívnym diskusiám vo všetkých našich členských štátoch a skutočne, ak chceme dosiahnuť pokrok, a to rozhodne chceme, je nevyhnutné, aby sme vlastne odsunuli bokom tie emócie, musíme preskúmať tie nedostatky systému a zamýšľať sa nad tým, čo s tým. Takže položme si otázku, aké trhy práce chceme vytvoriť Iste to chce aj Elizabeth dosiahnuť. Neviem, či všetci to vidíme identicky. Pokiaľ ide o voľnosť pohybu, ktorá sa týka služieb, áno, samozrejme, popri týchto službách, voľnosť pohybu pre pracovníkov, to je základný princíp pre fungovanie Európskej únie. A chcela by som skonštatovať za seba, že pokiaľ je voľnosť pohybu pracovníkov, je to zároveň právo týchto pracovníkov. Takže ja to budem uvájať v rámci každej diskusie. Je to teda vlastne právo, za ktoré musíme bojovať. Ide o to, či chceme všetci s týmto smerom. musíme chrániť toto právo pre spoločnosti, ako aj teda pre, podniky, ako aj pre pracovníkov. A musíme si položiť otázku, ako vyzerala tá pôvodná smernica, ako sa medzičasom zmenila tá situácia a akým spôsobom by sme chceli hľadať moderné a nové odpovede na isté nedostatky, ktoré sú na troch práce. Som rada, že komisia zareagovala na niektoré tieto témy, lebo ja som si niektoré veci poznačila a vnímam to tak, že pokiaľ ide o odmeňovanie, áno, sú tu hlasy, ktoré hovoria, že malo by to byť definícia. My to vnímame tak, že odmeňovanie si zadefinujú samotné členské štáty a my sme to uviedli v jednom z našich pozmeňujúcich návrhov. A samozrejme, pokiaľ ide o túto oblasť, dá sa to ešte zlepšiť, ale odmeňovanie definujú členské štáty, to je podľa mňa dôležitá vec. A očividne existuje dokument komisie, určité úsilie je vykonané na úrovni rady, takže myslím si, že bolo by veľmi prospešné a nápomocné, keď sme si mohli pozrieť tie definície odmeňovania ak toto odmenovanie skutočne bude zadefinované členskými štátmi. Boli tu určité hlasy a komentáre, ktoré sa týkali problematiky ubytovania. Ja tiež zvažujem, že by som v tejto súvislosti predložil nejaký pozmeňujúci návrh. A myslím si, že jasné, že pokiaľ do vyslaného pracovníka, nemal by si platiť sám nákladné ubytovanie a dopravu. Takže momentálne na tom pracujeme. Chceme sa tým zapodívať v ďalšej fáze práce na tejto správe. A potom, pokiaľ ide o problematiku sektoru dopravy, áno, to je veľmi dôležitá oblasť, výnimkou námornej dopravy. Takže ja sa tým tiež som zapodievať. A bolo by som rada, keby už bolo jasné, z čo, z čo bude pozostávať ten návrh komisie, pokiaľ ide o takýchto pracovníkov s vysokou mobilitou. To je dôležité, aby Európsky parlament vedel, ako má reagovať na tieto návrhy. Uvidíme, ako bude reagovať rada. Avšak v tejto fáze to ešte nie je jasné. Myslím si, že tým sa budeme musieť zapodívať do budúcnosti. Takže uvidíme, či tu budú nejaké nové pravidlá pre vysokomobilných pracovníkov. V každom prípade im chceme zabezpečiť primeranú mieru ochrany. Pre mňa to, to bola skutočne cenná a živá diskusia. Sa teším na ďalšie návrhy, ktoré povedú ešte e, k schvalitneniu správy. Ja to vnímam tak, že je to kolektívne úsilie, aby sme lepšie rozpracovali túto oblasť. Chceme tu mať široký základ. Chceme to vypracovať tak, aby tu neboli nejaké problémy, pokiaľ je prijatie tu na výbore alebo na pléne. Pokiaľ ide o emócie, ja sa k ním stavím pozitívne. Avšak bola by som rada, keby sme mali aj principiálne diskusie, aspoň občas. V každom prípade musíme pristupovať k týmto veciam otvorene a musíme ďalej pracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz pani Moran Šate. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať Agnes Jongerius. Spolupráca s ňou bola naozaj zanietená. Pokiaľ ide o prípravu tejto správy, áno, diskutovali sme pretože sme z rôznych politických skupín. Ale táto správa je už takým prvým krokom vpred, pokiaľ ide o vytvorenie spoločnej platformy, spoločnej vízie toho, čo sa dá urobiť na vyriešenie problémov súsiacich s vysielaním. Ďakujem samozrejme všetkým tiemým spravodajcom. Áno, naše dvere boli vždy otvorené a aj zostávajú otvorené, pokiaľ ide o bilaterálne diskusie, pretože sa chceme dopracovať k textu a je to aj naša spoločná odpovednosť všetkých politických skupín, pretože nemáme právo spôsobiť neúspech tohto textu, ktorý je tak dôležitý v súčasnej situácii. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa dnes ráno zúčastnili rozpravy, pani predsednička, pretože naozaj sa nestáva často, že sa toľky kolegovia prihlásia o slovo a chcú prispieť svojou politickou víziou, možno aj národnou víziou. v rámci tejto témy. Chcem povedať následovné. Táto nová smernica, tá sa týka vysielaných pracovníkov a nie ostatných. Vysielaní pracovníci, čiže prosím, nehovorme o lekároch, veď lekár, to sú ľudia, ktorí sa slobodne takto rozhodnú, oni nevstupujú do tejto smernice, čiže do jej pôsobnosti. Čiže prosím, zamerme sa na tú tému, o ktorú tu ide. To je kľúčom úspechu. Druhý bod. Štatistiky, pozor na ne. Hovorí sa o počte vysielaných pracovníkov a ich percente na celkovom počte pracovníkov. Je to naozaj maličké percento. Áno, ale keď na európskej úrovni, tak nemôžeme predsa povedať, že ich je málo, na čo sa o nich starať. Nie ale tie skutočné problémy, ktoré štatistiky možno neukazujú. Počet vysielaných pracovníkov sa naozaj veľmi líši od sektoru k sektoru. Čiže tie hlavné sektory, ako stavebníctvo, ako polnohospodárstvo, doprava, a tam tie štatistiky naozaj nemajú výpovednú hodnotu. Takže prosím, Nemajte predstavu, že odborníci sú nevyhnutne úprimní. To je ďalšie verovanie. Ja som sa tým zabrala naozaj veľmi veľa. A presnosť analýzy to je vec, ktorú mám naozaj veľmi rada. Tretia vec. My sme chceli rešpektovať plne princíp subsidiarity členských štátov, čiže stanovovanie odmeňovania na tejto úrovni. A plne súhlasím s tým, čo povedala Agnes a čo povedala komisia. Áno, termín odmeňovanie. Áno, možno to nie sme zvyknutí, ale správneho hľadiska je to dobre zadefinované, je to úplne jasné. A vieme, čo mu to zodpovedá. Čiže, drahé kolegy, kolegovia, ak potrebujete viac informácií právneho charakteru, my sme samozrejme ochotné, môžeme tieto informácie sprístupniť, dodať bez problémov. V každom prípade sa nikam nedopracujeme, ak upustíme od toho európskeho ducha a budeme rozdelení podľa krajín. Toto mi vôbec nevyhovuje. To vôbec odpovedá tomu, ako ja pristupujem k práci na tejto téme. Ja som úprimná a musím vám povedať, že ja dobre poznám, že tie situácie sú veľmi rôzne, veľmi rôznorodé rôzne firmy, vysielaní pracovníci na západe, na východe a tak ďalej. Čiže prosím, nevnímame to schematicky na základe nejakých šablón alebo dogm. Naozaj apelujem na vás, naša práca musí vychádzať z toho európskeho ducha, ktorého som spomínala. Jednotlivé prvky už Agnes relatívne dobre pokryla, len doplním jednu vec. A to vysielanie tzv kaskádové. Toto je vec, ktorej je potrebné sa venovať. Čiže najskôr e, nejaká agentúra dočasného zamestnávania, a potom nejaká firma, potom úplne iné e, pracovisko. A e, toto celé sa deje veľmi neprehľadne, nikto sa v tom nevyzná. A tá kontrola, o akej hovorila Danuta, keď sa toto riešilo, toto sa nepodarilo. Čiže naozaj žiadne takéto e, vysielanie tohto, tohto spôsobu. A dôležité je to uvedomiť si, že je tu nová generácia Erasmus a tak ďalej. To sú mladí ľudia, ktorí by boli vychovávaní v tej európskej logike. Čiže e, my nemôžeme ostať zakotvení v minulosti, my musíme pripraviť túto novú generáciu, pripraviť sa na jej potreby, im vyhovieť. Čiže naozaj taký základ európskeho sociálneho piliera. Rok 2019, e, keď budú voľby, Európa európskych občanov. Ja by som bola, keď sme boli e, my všetci, e, ktorí priložíme ruku k dielu pri stavbe tejto Európy, Európy budúcnosti pre občanov. A ešte posledná vec. Agnos a ja sme sa rozhodli, že naša, práca, pardon, naša správa, že naša správa e, to bude taký legislatívny otlačok nemáme takúto povinnosť, ale vybrali sme si túto cestu. Budete mať zoznam všetkých s ktorými sme sa stretli, či už sú to odbory, či už sú to vedúci pracovníci, lobbysti, e, profesionálne združenia. Celý ten zoznam vám dáme. Budete vedieť, z čoho sme vychádzali, e, s kým sme sa kontaktovali počas našej práce. Ďakujem. Thank you for this. Ďakujem pekne. Ešte pani Jasloviecka, záverečný komentár. But... No, no. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že to, čo ste povedala, no možno to bolo nesprávne pretlmočené, neviem, ale ja to vnímam tak, že spomínala si, že ak Ide o problematiku kaskádové, kaskádového riešenia a toho kaskádového delegovania. Neviem, či to vlastne to delegovanie bolo úmyselne vyslené. Merci, Madame la Présidente. Danuta, je n'ai pas dis... Souhaitions qu'il... Danuta, toto som nepovedala. Ja som povedala to, že takéto kaskadové vysielanie spôsobuje, že nie je jasné, ktoré pracovné právo sa uplatňuje na toho pracujúceho. No a my v našom návrhu hovoríme, že v prípade kaskadového vysielania to musí byť jasné, teda, že je to právo tej hostovskej krajiny, ktoré sa bude uplatňovať. To som chcela povedať. A nie to, kde je tá agentúra dočasného zamestnávania. Nie. Krajina príjmu príjemcovská, alčovská krajina. Na toto som poukazovala. A preto som poukázala Danuta na tvoju smernicu. Ty si povedala, že chceš smernice, eh, že chceš kontroly, pardon, aby tvoja smernica sa mohla uplatňovať. Tak je dôležité, aby sme my už vopred zadefinovali prvky a podmienky kontrol. O toto mi išlo. Už je to jasné? Ďakujem. Ďakujem, pani Pani Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Chcela by som povedať, že na jedno z minulých zasadnutí som požiadala o to, aby sme rozpravu presunuli, aby sme mali dostatok času na preskatovanie tém. Vtedy sa hovorilo o tom, že budeme mať dispozícii určite aspoň 3 minúty. No a ja by som chcela navrhnúť, že keď sa vykonajú určité zmeny, aby sme boli príslušne informovaní, Totižto dve minúty to nestačí. Konec koncov máme ešte zhruba pol hodiny do konca zasadnutia. To znamená, že každý mohol mať dostatok času na vyjadrenia. A jednoducho ja som nebola informovaná o tom, že sa skrátil rečnícky čas na dve minúty. Predsednička, ja neviem, nevedela som o tom, kedy sa prijal to rozhodnutie, nepoznám tie detaily, avšak je tu určitá spoločná pozícia, že ľudia, teda naši členovia si to vypočuť eh, pána Trudova, i think that we will have possibility. Myslím si, že ešte budú určite ďalšie príležitosti, ak je takéto želanie zo strany väčšiny výboru na výbore a iste sa budem môcť takým alebo onakým spôsobom vrátiť týmto témam na riadnom zasadnutí. Pokiaľ lehotu pre pozmeňujúce návrhy 28. februára do 12. posúdenie pozmeňujúcich návrhov 22. 23. marca prijatie na výbore EMPL Pevne verím, že 12. 13. júla. Ďakujem pekne za spoluprácu. Končím zasadnutie.